Ďakujem a teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu dnešného programu k vyhláseniam komisie v súvislosti s politickou situáciou v, Hondurase sľadom na voľby 29. novembra 2009. Počkáme, kým sa usadí nová pani komisárka. Are you ready, commissioner? Yes? Tiene la palabra la comisaria ste pripravená, pani komisárka. Pani komisárka Ešt má slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Dnes by sme tu mali prerokovať najnovšie vývinové, vývinové tendencie v Hondurase 4 mesiace po páde prezidenta Zelaju, tak sa situácia nevyriešila. Implementácia tzv. dohody zo San Jose by mala a poskytnúť nevinutný rámec na obnovu demokracie a, a, a to sa však nevyriešilo. Potom, čo Zelaja, Manuel Zelaja zamietol vládu národného jednoty 5. novembra. A, 29. novembra by sme mali uskutočniť voľby na kľúčovým, ktoré sú kľúčovým prvkom na ukončenie krízy. Spolu s predsedníctvom eh, sme eh, vyzvali všetky strany, aby uplatňovali všetky ustanovenia dohody a ako základný predpoklad eh, návratu do, do, k normálnym vzťahom, vrátanie našej spolupráce. Európska komisia dodnes plne podporila zmierovanie aj snahy kostarického prezidenta Kostariky a Únie amerických štátov, ako aj medzinárodného spoločenstva, aby vytváralo tlak na všetky zúčastnené strany pri hľadaní mierového riešenia. A veľvyslanec európskeho predsedníctva bol zvolený na, teda bol a všetci ostatní opustili krajinu. Rozvojová spolupráca na prijatie spolupráce s občianskou spoločnosťou a, a humanitárna pomoc bola zrušená. Okrem toho, predpokladané pozorovateľské misie volieb 29. novembra boli zrušené. My túto krízu berieme veľmi vážne, lebo je to krok späť v demokracii nielen pre Honduras a Strednú Ameriku, ale pre celú Latinskú Ameriku. Ja by som chcela zopakovať, že komisia podporuje normalizáciu politickej situácie v Hondurase, no a na to potrebujeme, aby všetky zúčastnené strany dodržiavali ustanovenia zmluvy a dohody. A keď vieme, že v súčasnosti už nemôžeme, nemáme dosť času na vyslanie pozorovateľskej misie volieb, a komisia vyslala dvoch expertov k voľbám, aby na 5 týždňov pomáhali delegácii EC, aby pozorovali proces priebehu volieb a rovnako monitorovali všetky kroky po voľbách, aby, sa politici, aby to politická situácia, aby politická situácia umožnila aktívnejší prístup, tak komisia tiež predpokladá finančnú podporu tribunálu pod záštitou NDP. Ak budú podmienky, tak sme delegáciou OS, budeme neustále monitorovať situáciu a podporíme všetky snahy, aby sa v Hondurase obnovila demokracia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz sa dostávame k rečníkom za politické skupiny, za EPP. Dostá slovo pán Peter Lech. Hvala lepa Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne a kolegovia. Pred dobrým mesiacom som mal príležitosť sa podrobne oboznámiť s politickou situáciou v Hondurasa ako člen osobitnej delegácie politickej strany EPP PED. Naša politická strana e, navštívila pána Ariasa, prezidenta Kostariky, e, ktorý e, nám prezentoval dohovor zo San Jose. Stretli sme sa aj s pánom Ičetom, s prezidentom Zelajom, so sudcami Eh, Najvyššieho súdu, s predsedom Národného kongresu, eh, s prokurátorom a tiež s ostatnými kandidátmi na prezidenta. Obe strany eh, pozdravili našu, privítali našu misiu a vítajú vzájomný dialog Zdá sa mi veľmi dôležité, že po e, zmene prezidenta Zelaja na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu nedošlo k žiadnym násilnostiam. E, my sa zasadzujeme za politický dialog v e, duchu návrhu pána Riasa. K zlepšeniu situácie už došlo, ale konečné výsledky zatiaľ nie sú známe. Aj naďalej treba zotrvať v snahách, aby, sa, aby sme sa dopracovali dopracovali k politickej e, dohode e, e, udalosti z novembra 22. 29 majú dočinenia s rozhodnutím Najvyššieho súdu a síce ešte za čias prezidenta Zelaju. Neboli predstavení žiadni ďalší noví kandidáti na prezidenta. Títo spomenuli, e, že e, nechcú, aby vznikla politická kríza. E, Honduras je jednou z krajín, s ktorými chceme mať dobrý vzťah. Táto kríza zbližovanie zdialila Zdá sa mi veľmi dôležité, aby Európsky parlament vyslal svojich pozorovateľov na prezidentské voľby. Ďakujem. Ďakujem, pán Peterle. E, za SAD pán e, Janis na dve minúty. Pán predseda, ďakujem. Pani komisárku som pozorne počúval a chcel by som e, povedať niekoľko slov za našu politickú skupinu SAD. E, sú tu obavy, že e, môže tento prípad slúžiť ako precedenčný prípad pre iné slabšie krajiny v regióne. Nemôžeme mlčať z voči tomuto vývoju v regióne snahy e, o zmierenie zo strany pána sa sme podporovali aj naďalej, tak budeme e, robiť. E, samozvaný de facto prezident dohovor, ktorý bol prijatý prednedávnom, nedodržal. Za týchto okolností a z aspekt tu nadchádzajúcich volieb e, nie je e, možné, aby ich e, medzinárodné spoločenstvo uznalo ako legitimné voľby. Medzinárodné spoločenstvo e, sa e, teda musí byť v tejto veci jednotné. Mali by sme vyslať e, pozorovaciu misiu. Tento parlament sa chce zasadzovať za ľudské práva a za demokraciu na celom svete. Dnes predpoludním na to poukázal Václav Havel. Všetci sme demokrati a chceme E, sa zasadzovať za slobodu a demokraciu. Keď hovoríme o iných krajinách na svete, musíme mať na zreteli aj tento aspekt. Nemôžeme e, sa nechať riadiť ideológiou, pretože neexistuje viac slobody pre e, ľavicu či pravicu. Máme tu dočinenia s precedentom, ktorý môže spôsobiť veľké nepríjemnosti, takže musíme v tomto smere niečo urobiť. Na jednu minútu pani Bilbao. Ďakujem, pán predsedajúci. 30. októbra sporné strany podpísali dohodu, tzv. dohodu zo San Jose, v ktorej sa hovorí, že do 5. novembra vznikne vláda národného porozumenia, a tým pádom e, Zelaja ostane prechodne prezidentom až do volieb. Čo sa ale potom stalo? Pán Micheletti zostavil vládu bez toho, aby sa na tom podielal pán Zelaja. Čiže Zelaja sa nedostal späť k moci, pán Micheletti nedodržal dohodu a situácia sa ešte zhoršila. No a boli aj stiahnutí kandidáti na dovol, do volieb a to znamená, že celá situácia nie je dostatočne demokratická. Došlo aj k násiliu. Jeden starosta z opozičnej strany bol zavraždený a medzinárodné spoločenstvo teraz má e, za úlohu nejako zakročiť takisto generálny tajomník Organizácie amerických štátov a OSN a takisto aj sprostredkovateľ musia naďalej sa usilovať o to, aby zmluva bola dodržaná, aby pán Zelaja sa dostal späť do úradu, aby e, voľby boli realizované demokratickým spôsobom. Vyzývame, aby obe strany opäť zahájili dialóg, i keď okolnosti sú teraz ešte komplikovanejšie musíme vyvíjať medzinárodný nátlak, musíme e, príjmať diplomatické opatrenia na to, aby bola zmluva dodržiavaná. Ďakujem. A teraz za uh, frakciu zelených pani Gréce dámy a páni, po násilnom štátnom prevrate a zosadení legitímneho prezidenta zmluva zo San Jose sa zdá byť dobrou novinkou. Ale bohužiaľ táto nádej už umrela, pretože pučista, pán Micheletti, pretrváva v nelegalite a v autoritárskom systéme. Európska únia musí odsúdiť tento prístup a musí žiadať bezodkladný návrat prezidenta Zelaju. V súčasnej situácii nemôžeme ustupovať diktatúre. Voľby 29. novembra nemôžeme uznať. Musíme odmietnúť vyslanie pozorovateľov na voľby. Odmietame akceptovať e, výsledky volie, pretože to budú iba predstierané voľby. Nesúhlasíme spolu s porušovaním ľudských práv. Viac ako kedykoľvek predtým Európska únia musí presadzovať jednoznačne demokraciu. Nebudeme spolupracovať s nelegálnou vládou a ak konflikt eh, bude pretrvávať, zavedieme sankcie. Musíme niesť našu zodpovednosť, pretože musíme zabezpečiť, aby milióny honduraských občanov si mohli zvoliť eh, demokraciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gres. No súhlasím s vami. A teraz pán Kozuš, Kožušník. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, ja si vážim kolegu Janisa, avšak nesúhlasím s ním a nesúhlasím tak, ako používal meno Václava Havla, pretože Václav Havel Si quiere puedo seguir en su idioma. Just wait for a moment. Okay. Yeah. You, be so kind to start okay. again, please. Vážený pane předsedo, paní komisařko, uh, velice si vážím svého... Dobre, ďakujem pekne. Ja si vážim svojho kolegu pána Janisu. Ja poznám jeho kariéru, avšak nesúhlasím s ním, a tak ako dnes použil slova Václava Havla, ktorého si tu sa ale vážime určite všetci. Ja som bol jeden z tých miliónov ľudí, ktorí boli na ulici, keď Václav Havel hovoril na pódiu. Ja som mal vtedy 18 rokov, stáli sme dolu a vždy sme chceli jedno jediné. Bez ohľadu na politické názory sme chceli slobodné voľby. A to bolo heslo tej doby a ja myslím, že to je heslo, ktoré určite všetci podporujeme. A keď hovoríme o voľbách, tak voľby sú demokracia. A ja myslím, že tá situácia v Hondurase nie je jednoduchá. Nepodarí sa nám vyriešiť len z pohľadu Európskej únie. Musíme to vidieť z globálneho pohľadu. Ja si myslím, že voľby by mohli byť východiskom a Európska únia by tam mala mať svojich pozorovateľov, pretože prebehnú voľby a dúfajme, že budú demokratické. Ďakujem pekne, pán Kožušník. A teraz dostáva slovo za GUE NGL na jednu minútu pani Figueiredo. Ďakujem, pán predsedajúci. 30. júna došlo k vojenskému prevratu v Hondurase a 30. októbra bol poruš- bola porušená zmluva zo San Jose. Tí, ktorí sú zodpovední za ten prevrat, e, využívajú všetky prostriedky na to, aby zabránili pánovi Zelajovi prístup k moci. Európska únia musí vyzvať Honduras, aby Eh, umožnil pánovi Zelajovi vrátiť sa eh, k moci. Ak budú nadchádzajúce voľby v nelegálnych podmienkach, nemôžeme ich uznať, nemôžeme dopustiť, aby občania išli k urnám bez toho, aby legitimne zvolený prezident sa vrátil na svoj post. Európska únia musí mať jednoznačné stanovisko, musí odsúdiť tých, ktorí sú zodpovední za prevrat a musí žiadať obnovenie skutočnej demokracie v Hondurase. Preto by sme nemali vyslať pozorovateľov na voľby, keď budú prebiehať za takýchto podmienok, aké sa chystajú. Ďakujem. A teraz na dve minúty pán senior Ka- pán Kazmarek. Wybory mogą być sposobem wyjścia. Vážené dámy, vážení páni, e, voľby by mohli byť e, riešením politickej krízy. Taká bola situácia aj v Európe. E, v minulosti, spomente si na rok 89 v Poľsku, ale tie voľby neboli demokratické. Boli to voľby politického kompromisu. Bol to síce prielom, boli to výnimočné voľby, dôležité, ale neboli demokratické musia byť splnené určité podmienky počas takýchto volieb. Jedným z e, predpokladom je, že politické e, zmluvy a dohody musia byť naplnené. Zvyčajne vznikne problém vtedy, keď zmluvy musia byť vykladané. Existujú odlišné výklady a aby nedošlo k konfliktu, musí tu byť ešte prítomná aj dobrá vôľa. V každom spore je potrebná dobrá vôľa na oboch stranách a toto musí byť aj v Hondurase zabezpečené. Bez dobrej vôle v Hondurase nie, sa nebudú konať voľby alebo nesplnia nádeje ľudu. A preto vyzývam, aby všetci, mali, e, všetci zodpovední mali dobrú vôľu v minulosti Zelaja aj Mišelety urobili politické chyby, ale voľby sú príležitosťou napraviť chyby minulosti. A ja si myslím, že toto by sme mali podporovať, pretože voľby by mohli byť dobré a pozitívne, mohli by podporiť demokratický Honduras. EÚ podporuje tento proces. Ja som s tým spokojný. Prečo podporujeme tento o, proces? Pretože Demokracia je hodnota, ktorú by sme mali chrániť a podporovať. Existuje aj zlo, existuje diabol, ktorý využije každú možnosť, ako sa presadiť, ale táto situácia, zlá situácia v Hondurase je iba dočasná, ukončí sa a voľby sú príležitosťou na zmenu. Ďakujem. Pani Boskurt na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. 28. júna v Honduras e, bol e, pučom e, zvrhnutý právoplatný prezident. Toto musíme odsúdiť. Demokratické pomery musia byť opäť nastolené a síce mierovou cestou, dialógom. Celé mesiace sa viedli intenzívne o, o, o diskusie a keď bola delegácia v tomto regióne pred e, dvomi týždňami, zdá sa, že e, sme sa dopracovali k historickej e, dohode, keď sa hovorí o návrate pravovládneho prezidenta o vytvorení komisie, ktorá by mala situáciu analyzovať Takže tento dohovor by legitimizoval voľby, ale teraz e, mm, bol zmietnutý zo stola, takže apelujeme na zodpovedné osoby v Hondurase, aby sa opäť vrátili za rokovací stôl, aby tento e, dohovor mohol byť realizovaný, aby e, ten puč bol zvrátený. Toto dlž, dlž, sme dlžní ľuďom v Hondurase. Ak nebudú demokratické riešenia, nájdené, zriadené, potom nesmieme uznať tieto voľby a to by malo ďaleko siahle dôsledky v rámci stredoamerického eh, integračného procesu. To by eh, dlhé eh, roky musel znášať jednoduchý ľud. Kolegovia, ktorí hovoria, že treba uznať voľby, tým odkazujem nasledovné. Nemali by sme e, dať signál do Hondurasu a Strednej Ameriky, že takéto puče môžeme tolerovať. Musíme sa snažiť o nastolenie demokracie. Ani Micheletti, ani Zelaja e, by e, nemali váhať a mali by sa vrátiť za rokovací stôl. Ďakujem. Jedna minúta, pán Majer. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Ďakujem komisii a tiež rade za to, že zaujala veľmi jasnú pozíciu a odsúdila eh, štátny prevrat. E, často bolo opakované, že prezident Zalaja sa musí vrátiť do svojho úradu. Je mi ľúto, že e, v parlamente ešte tento štátny prevrat nebol takto razantne odsudený aj zo strany EPP. E, musíme si uvedomiť, že stále Eh, počujeme hlasy, eh, že pučisti sú legitimnou vládou, ale tento puč je treba odsúdiť. Nie je možné vyslať pozorovateľov, nie je možné uznať eh, tieto voľby, pretože sa nekonajú v prostredí slobody a prezident je pučista. Pán Iturgajs na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Mm, rád by som e, e, bol, ak e, tí, ktorí požadujú od ľavice rozhodnosť, boli rovnako rozhodní pri dianí v Kube alebo pri Čavesovom dianí v Strednej Amerike. Múr v Berlíne Stalinové e, činy, to je predsa niečo oveľa horšie než voľby, e, ktoré sa budú konať v Hondurase. Musíme sa vážne zamyslieť nad tým, čo sa vlastne udialo v tejto krajine v Strednej Amerike. E, voľby už boli vypísané pred 16 mesiacmi. Orgán, ktorý je v tomto smere kompetentní a osoby e, zodpovedné už sú menované od e, júna a to ešte za mandátu prezidenta Zelaju. Došlo už aj k prvému kolu volieb a väčšina kandidátov sa zasadzuje za to, aby tieto voľby prebehli. Ak teraz voľby neuznáme, potom vlastne E, Zabarikádujeme akékoľvek možnosti, či pre Zelaju alebo nie. E, keď bol koncom oktobra podpísaný dohovor zo San Jose, e, bol to pokus dostať sa zo slepej uličky. Boli tam zakotvené jasné body, avšak nebolo povedané, kto v konečnom dôsledku má predsedať tejto vláde jednoty a zmierenia. Neuvádzalo sa tam nikde, že to musí byť Zelaja. Chceme podporovať tieto voľby a síce e, tak, že vyšleme pozorovateľov. A to mm, si želal aj prezident Kostariky takto odpovedal na otázku našej delegácie. Povedal, že je potrebné vyslať pozorovateľov, že je to nevyhnutné, takže toto aj urobíme. A dokonca to považuje aj pán Arias, požaduje aj pán Arias. A teraz prejdime k procedúre Catch the Eye. Pán Sonik, jedna minúta. Ďakujem. Pán predsedajúci, myslím si, že voľby 29. novembra sú príležitosťou pre Honduras a je naša povinnosť vyslať pozorovateľskú misiu na tieto voľby. Nie, aby hovorili niečo o legitimnosti volieb, ale aby pozorovali priebeh. A ešte chcem povedať, že od Hondurasu nie je ďaleko Kuba, kde sa nekonali voľby už 50 rokov a komunistický režim posiela ľudí do väzenia bez e, súdu a veľakrát sme vyzývali, aby boli kubanskí väzni oslobodení. Ženy v bielom dostali Sacharovovú cenu, ale neboli schopné si ju prevziať, pretože nemohli vycestovať z krajiny. Komisia, rada a ľavičiari v tomto parlamente by sa mali naozaj zaujímať o slobodu ľudí na Kube. Teraz na, na jednu minútu pán Cortes. Ďakujem, pán predsedajúci kolegovia, kolegyne. Mám obavy, pretože dohoda zo San Jose nie je dodržiavaná. Koncom októbra sa konala v Paname konferencia a tam sme opätovne odsudili štátny prevrat a vyzvali sme na to, aby bolo nájdené riešenie. Musíme zopakovať náš apel. Je dôležité to riešiť, pretože situácia v Hondurase je kritická. A nielen politická situácia, ale aj hospodárska a sociálna. Honduras si nemôže dovoliť spadnúť opäť do takýchto konfliktov. Musíme bezvýhradne presadzovať demokraciu a dodržiavanie ľudských práv. Prezident Zelaja sa musí vrátiť do svojho úradu. To je podmienka na konanie volieb. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Lunaček na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Dnes vedenie, keď k nám prehovoril Václav Havel o slobode, ku ktorej sme sa dopracovali pred 20 eh, rokmi. Všetkým eh, z EPP, ktorí dnes sa prihovarali za to, aby EÚ vyslala pozorovateľov eh, na voľby do Hondurasu, sa opýtať, čo by ste povedali vy, keby pred 20 rokmi Európska únia bola povedala, že pošle pozorovateľov na ilegálne voľby v jednej z vašich krajín keď všetci eh, by hovorili, že tam neexistuje sloboda, eh, že tam vládne násilie. Čo by ste vypovedali pred 20 rokmi, keby EÚ bola povedala, áno, pošleme, pošleme tam pozorovateľov na vaše voľby. Eh, všetci by ste povedali, že Európska únia nemá právo vyslať pozorovateľov. A z tohto dôvodu vyžadujem a požadujem, aby ste takýchto e, dôvodov nevysielali e, pozorovateľov na ilegálne voľby do Hondurasu a ďakujem komisii, že zastáva toto stanovisko. Ďakujem pani Lunáček. Pani komisárka, máte slovo. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja to poviem veľmi stručne, a nielen preto, že nie kvôli tomu, že by som neuznávala význam tohto problému, ale kvôli pokročilej hodine. Ja som veľmi potešená ehm, z toho zenitia, o ktorej sa, s ktorým sa tu hovorilo o tejto problematike a potrebujem, uvedomujem si, že potrebujeme nájsť čo najskôr rieš, riešenie v tejto mimoriadne chudobnej krajine, ktorá sa musí vrátiť do normálneho stavu čo najrychlejšie. No, obavy, ktoré a to vyjadrili e, z rôznych podľa, pohľadov poslanci, o úlahe Európskeho únie je správny, no a o tom sa poradíme ešte ďalej s kolegami. Myslím, že nie je žiadnym prekvapením. Podľa môjho názoru musíme ďalej veľmi pozorne monitorovať situáciu v Hondurase, aby sme si uvedomili a vedeli, čo sa deje, aby sme dokázali prijať potrebné opatrenia a poskytovať podporu aby sme našli mierové riešenie tejto krízy čo najrychlejšie. Ako som už povedala, je to chudobná krajina. No, uznesenie je veľmi staré, no a vítam podporu parlamentu pre prácu komisie, aby sme hľadali riešenie tejto situácie, aby sme pomohli Hondurasu na ceste k stabilite. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. No a tým sme uzavreli tento bod dnešného programu a dostávame sa k ďalšiemu vyhlásenie komisie a označenie pôvodu. A doslova dostáva pani komisárka. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada, že mám príležitosť